Nigérii, aby tam bol habit. Európska únia musí zohrávať dôležitú úlohu a my sme v rámci diskusie naznačili, čo je dôležité. To by som chcel oceniť. Ďakujem pekne. Kolegovia, zápisnica z toho, tejto schôdze bude predložená na schválenie na začiatku budúcej schôdze, ak nie sú žiadne namietky. Uznesenia, ktoré sme prijeli v dnešnej schôdzi, budú odovzdané príslušným orgánom, ktoré sa tam spomínali. Týmto pádom prerušujem schôdzu Európskeho parlamentu a zopakujem po anglicky. Končím schôdzu a želám vám šťastnú cestu domov.